morning. Dobré ráno všetkým. Prosíme, zaujmite svoje miesta. Začali sme o 9. hodine spoločnou schôzou výboru pre rozpočtovú kontrolu a líbe v inej miestnosti. Hlasovali sme už eh, jednu celú hodinu o ochrane finančných záujmov a s tým e, súvisiacej smernici. Taktiež sme mali diskusiu o návrhu správy, mali sme tu spravodajkyňu pani Gresa z výboru Konta a ja som zastupoval výbor Libe, ale teraz sa opäť vraciame k našej práci vo výbore Libe. Začíname riadnu schôdzu v tejto inej sále Žiadam vás teraz e, o sústredenosť. Máme na programe viacero bodov a po prvom bode budeme opäť hlasovať. Teda tí z vás, ktorí zabudli si priniesť hlasovacie kartičky, prosím, vyšlite niekoho, aby vám je priniesol. Týka sa to aj mňa konkrétne, osobne. Teda, sústredíme sa teraz na náš program a najskôr schválime program našej schôdze. Boli tu požiadavky o zmeny, čo sa týka správy Gala o Sipole to preberieme hneď po bode 4. Teda bude sa o tom hlasovať ako o prvom bode. Potom prejde správa Intfeld o verejnom prístupe k dokumentom, to bude druhé hlasovanie. A potom prejdeme k správe MECOLA, Medzinárodná dohoda o azylových otázkach. To sa odložilo na pondelok 24. februára v Štrasburgu. And there will be a debate a taktiež prebehne rozpráva o delegácii v Borulíbe v situácii v Bulharsku. Pán Stojanov potvrdil, že bod 18 toto hlasovanie je potvrdené. Čo sa týka budúcnosti orgánu pre policajnú spoluprácu, ak nie sú eh, takéto nám, žiadne námietky, tak takto hlasovanie prebehne. Nech sa páči. Máte faktickú poznámku? Bod 15 na hlasovacom zozname. Respektíve bod 15 na programe. Ja nemám k nemu hlasovací zoznam. Neviem, či bol rozoslaný. Ja som žiadny nedostal. 15. Môžete nám pripomenúť, o čo konkrétne ide? Ide o Perikles. Perikles 2020. Áno, hlasovací zoznam je k dispozícii Dostali ho všetci poslanci a budeme o ňom hlasovať. Vy ste ho nedostali. V poriadku, tak vám odovzdáme kópie tohto hlasovacieho zoznamu. Pán Klaes. Excuse me. Those in the room, Prepašte, prosím, utíšte sa. Nech sa páči, pán Klajs. Pýtam sa, či teraz hovoríme o programe alebo o oznámeniach predsedu. Padla tu otázka na program Perikles, či bude zahrnutý do hlasovania. Áno, budeme o ňom hlasovať. Máme k nemu hlasovací zoznam. Rozoslali sme ho včera všetkým členom. Takto ma informuje sekretariát. Pán Klajs, chcem sa opýtať, niečo v súvislosti s oznámeniami vás ako predsedu. Áno, pán predseda, na, za posledné týždne prebehlo viacero misií a ich e, sa bude ešte viacero organizovať. A teda, opakujem, za posledné týždne sa hovorilo o zložení delegácií na misie do Talianska alebo Bulharska. Videli sme, že nezaradení mali právo sa zúčastniť tej talianskej misie, hlavne ak sa aplikuje Dehontov systém, ktorý by sa mal, myslím, ale zrazu sa rozhodlo, že Dehontov systém sa nebude aplikovať. a že sa bude používať až neskôr. Je to jasná diskriminácia malých politických skupín a hlavne nezaradených. Nezaradený mají záujem sa zúčastniť talianskej misie a ja si kladiem otázku, preto, prečo sa pravidlá neaplikajú, neaplikujú tu, v tomto výbore, keď sa aplikujú v ostatných parlamentných výboroch. Podobne bulharská misia. Dostali sme list od pána predsedu Európskeho parlamentu Šulca, kde sa hovorí, že bolo príliš veľa sprevádzajúcich na tej misii a že títo ľudia si musia sami zaplatiť vlastné náklady Prepačte, pristúpme k hlasovaniu. Máme na programe hlasovanie. Pán Klaes, chápeme vaše eh, výhrady, máme však eh, na programe hlasovanie. Niektorí kolega prišli iba kvôli tomuto hlasovaniu. Chcel by som pripomenúť, že toto rozhodnutie prijali koordinátori. Možno si nesúhlasíte, ale koordinátori rozhodli, že eh, Dehontov systém sa opätovne spustí každoročne od začiatku Berieme na vedomie vašu výhradu, ale postupujeme ďalej v programe. Čo sa týka jazykového režimu, tejto schôdze je mi ľúto, že nemáme tlmočenie do finčiny, estončiny, malčiny ani chorváčiny. Ďakujeme za vaše pochopenie. A ďalej, čo sa týka podmienok na vstup a pobyt príslušníkov tretich krajín, na konferencii IKT. Pán Jakolino nás teraz uvedie do problematiky. Veľmi stručne prosím, pretože potom musíme pristúpiť k hlasovaniu. Nech sa páči, pán Jakolino. Ďakujem, pán predseda. Práve sme ukončili ďalší trialóg s komisiou a s radou a už sme len na krok od záveru alebo ukončenia tejto významnej témy pre kvalifikovaných profesionálnych pracovníkov, tak ako to bolo schválené minulý mesiac, aj tých sezónnych pracovníkov, pokiaľ ide o kompetencie a špecifické kompetencie LIBE. Našli sme konsenzus s ostatnými inštitúciami, hlavne pokiaľ ide o kvóty. Text zodpoveda očakávaniam EP. Pokiaľ ide o EMPL. Sú tam ešte nejaké ťažkosti, ale snažíme sa nájsť vhodné riešenia, rovnako ako prechod k bilaterálnym dohodám e, so členskými štátmi. Chceme, aby sa legislatíva sa aplikovala rovnako pre všetky členské štáty, vychádzajúc z princípu homogeneity, aby aby tí zamestnanci, ako sú manažery, praktikanti a tak ďalej, aby mali vyrovnaný, korektný prístup, rovnako ako e, zamestnanci, e, ktorí sú štátni príslušníci konkrétnej krajiny. A teda ide aj o zamestnancov z tretich krajín, ktorí znamenajú prínos v pracovnej sile, prínos talentov a tak ďalej. Takže budeme vychádzať aj z tých ustanovení pre pracovný trh. Tak e, sme len krok od ukončenia témy a ešte aj k tomuto textu bude určite, teda k tejto téme bude text, eh, ktorý je v zmysle našich očakávaní. Ďakujeme pánovi Jakolinovi, ďakujem, že bol eh, rýchly. Bola to krátka prezentácia aktuálneho stavu po trialogu, ktorý prebehol dnes ráno. Pristúpime hneď k hlasovaniu. Máme tu totiž eh, väčšinu poslancov, ktorí prišli práve kvôli tomu. Takže začneme. Máme viacero hlasovaní na programe bez nejakých ďalších odkladov. Teraz začneme hlasovať najmä návrh eh, riadenia Rady parlamentu, čo sa týka rozhodnutia Európskej vysokej školy pre politické zložky CEPOL spravodajkyňou pani Kinga Gál. Začíname hlasovať. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz pozmeňovacie návrhy. Kompromis 3, ale máme tu hlasovanie po častiach. Takže prvá časť. Bola to požiadavka, aby sme hlasovali elektronicky. Budeme teda hlasovať menovite. Pani Zipel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa len opýtať, pretože práve tento týždeň sme hovorili o tom, že chcem ma požiadať o to, aby menovité hlasovania boli možné vo výboru budúcnosti. Trošku som zmetená, prečo máme dnes toto menovité hlasovanie podľa mňa ten rokovací poriadok nestanovuje. That is okay. That is okay. Predseda. Áno, plánuje sa zmena rokovacieho poriadku. 15 poslancov môže požiadať o menovité hlasovanie. V každom prípade takáto požiadavka bola tejto veci, takže budeme hlasovať menovite. Máme hlasovanie po častiach, budeme hlasovať menovite o tomto kompromise 3. Takže prvá časť. Otváram hlasovanie. Jeden, dva ja, poslanci EPP naviac hlasovali. Teraz je to v poriadku. Konec hlasovania. 34 za, 13 proti. Prijaté. Ďalej druhá časť. Otváram hlasovanie. Jeden poslanec EPP je naviac. Konec hlasovania. 40 za, 6 proti, prijaté. Ďalej tretia časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 32 za, 16 proti, prijaté. Viacero návrhov je tým pádom bezpredmetných. Prejdeme k pozmeňujúcu návrhu 3, kto je za? Proti zdržali sa prijaté úvodné ustanovenia, kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Poznáte návrh 17, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej nasleduje hlasovanie po častiach e, návrhu 23. Prvá časť je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť je bezpredmetná. Ďalej nasleduje návrh 4. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté 5, kto je, a pardon, ten je bezpredmetný, tak tiež ďalej 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté sedmička je bezpredmetná. A teraz budeme hlasovať o celom takto upravenom texte. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 34 za, 14 proti, prijaté. A ďalej budeme hlasovať o mandáte, otvorenie hlasovanie s radou. Otvorenie rokovanie s radou. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. 31 hlasov. Ak budeme mať, takto schválené. Hlasujte, prosím, nech sa páči. Koniec hlasovania. Podarilo sa to. Máme 36 hlasov za, 10 proti. Traja sa zdržali. Rokovania môže začať. Pani Gál, nech sa páči, na chvíľočku. Chcela by som sa poďakovať jedným spravodajcom, pani Gönc, aj celému sekretariátu, najmä Sergejovi, ktorý to poňal veľmi profesionálne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom podielali. Ďalej ide o správu pani Infeld, čo sa týka e, dostupnosti dokumentov. Pozmeňovací návrh 72 bol stiahnutý. Toľko jedno oznámenie, nebudeme teda o ňom hlasovať. Pozmeňovací návrh 37, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme, nech sa páči. Hlasujeme o návrhu 37. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 28 za, 19 proti, prijaté 38 za, proti, zdržali sa, prijaté 39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Nebolo to tak jasné, tak si to overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania.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 zdržali sa prijaté 49 za, proti, zdržali sa prijaté 50 za, proti, zdržali sa prijaté 51 za, proti, zdržali sa prijaté 52 za, proti, zdržali sa prijaté 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté 54 za, proti, zdržali sa prijaté 55 za, proti, zdržali sa prijaté 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa prijaté 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté 65 je za, proti, zdržali sa prijaté 66 za, proti, zdržali sa prijaté 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa prijaté 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté 72 za, pardon, tento bol stiahnutý 73 a 74 spoločne, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 75 za, proti, zdržali sa prijaté 76 za, proti, zdržali sa prijaté 77 za, proti, zdržali sa zamietnú 78 za, proti, zdržali sa prijaté 79 za, proti, zdržali sa prijaté 80 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté 81 za, proti, zdržali sa prijaté 82 za, Overíme si to. Nech sa páči. Hlasujeme na 81. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. za, 23 proti, traja sa zdržali, bolo to zamietnuté. Je mi ľúto. Ďalej, 82, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 83, to je za, proti, zdržali sa prijaté 84. Overujeme ešte raz 83, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 24 za, 23 proti, prijaté. 84, kto za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 24 za, 24 proti remíza, tak povediac. Teraz úvodné ustanovenia a citácie. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nebolo to jasné. Overíme si to. Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 29 za, 21 proti. Prijaté. Ďalej návrh 2, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 3, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 4 za. Proti. Proti, prosím. Dvíhate ruky poriadne. SAD. Inak v tom nemáme prehľad. Prijaté. Hlasujeme o návrhu 4. Overíme si štvorku, nech sa páči, hlasujte. Mne sa zdalo, že to bolo prijaté, ale SAD nedvihli vôbec ruky, takže ma to trošku smiatlo. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej, návrh 5, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 6 za. Pr- za, ešte raz, proti. Zdržali sa zamietnuté 7 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 8 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 9 a 10 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. veríme si, nech sa páči, hlasujte o týchto dvoch návrhoch 9 a 10. koniec hlasovania. 26 eh, za, 25 proti prijaté. Ďalej nasleduje návrh 12, pretože 11 bola bezpredmetná. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Nebolo to jasné, takže si to hneď overíme. Otváram hlasovanie o 12, prosím. Koniec hlasovania. 27 za, 24 proti, bolo to prijaté. Ďalej 13, kto je za? Proti. Zdržali sa, nebolo to jasné opäť, takže hlasujeme elektronicky, nech sa páči. O 13. Koniec hlasovania. Zamietnuté jasnou väčšinou, prosím, dvíhajte ruky jasne. Ďalej nasleduje návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si, nech sa páči, overujeme 14. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 24 za, 28 proti. Ďalej 15. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté 16, kto je za? Overíme si 15, ak si želáte, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 29 za, 22 proti, ďalej 16, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 17, to je... Ďalej nasleduje návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 20 za. Ďalej 21. O tom sme už hlasovali 22 takisto, 23 taktiež. Prechádzame na návrhu 24. Kto je za? Proti? zdržali zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 26 za, proti, zdržali sa prijaté 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté 30. A 29, ešte sme zabudli, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté 32 za, proti, zdržali sa prijaté 33 za, proti, pardon, overíme si návrh 32, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. 29 za, 22 proti, e, prijaté 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté 34 za, Ovaríme si 33, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 24 e, za, 25 proti zamietnuté. Ďalej 34, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 35. Toto je bezpredmetný. Ďalej 36, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz budem hlasovať o celom takto upravenom texte Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Aj vy, pán Mišel. Ešte piate nehlasujú. Prosím, hlasujte. Teraz je hlasovanie už ukončené a výsledok 26 za, 18 proti, 7 sa zdržali. Bolo to prijaté, blahoželáme, ďakujeme. Ďakujeme pani Infeld. Teraz prejdeme k návrhu nariadenia, čo sa týka zriadenia orgánu Európskeho prokurátora. Spravodajcom je pán Jakolino. Máme tu úpravu v hlasovacom zozname. Kont 11e bude pokrytý kompromisom 8. Takže hlasujeme. 27. 27. Kto je za? To je proti? To sa zdržal? Zamietnutý kompromis 3. Kto je za? To je proti? to sa zdržal? Prijatý Viaceré vypadli kvôli kompromisnému návrhu. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý ďalej až po 33. Kto je za? 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, overíme 33. Hlasujeme elektronicky o 33. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 34, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalej. 128. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. 137. To je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. Teraz kompromis 5. Kto je za? To je 40, kto je za? Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 6, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pokračujeme 44, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 7, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Až po 51, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Hovoríme. Dobre, hovoríme 52. Konec hlasovania. 25 proti 20, takže je to prijaté. Teraz Júri 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 53, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 56, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 50, Trojku. 56 overíme. Otváram hlasovanie teraz. Konec hlasovania. Devätnásť proti 26 zamietnuté, kompromis 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? áno, konc 11 bol prijatý, čiže pokrytý, čiže teraz 60, to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, kompromis 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, až po kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, Júri 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 11. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 12. To je za. To je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 85. To je za. to je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 86. Kto je za? To je proti? kto sa zdržal prijatý, kompromis 13, dobre, 86 chcete overiť, overíme 86 elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 21-24 zamietnuté. Kompromis 13, to je za. To je proti, kto sa zdržal, prijatý. 90, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Nie je jasné, tak overíme 90 hneď. Teraz otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 40 proti 5, to je jasné, len prosím, keď neukazujete, sa ne... tak nevidím. 92, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Prijatý. Chcete overiť? Overme 92. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 14, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kont 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 105. Kto je za? Kto je proti? Overme 105. To bolo zamietnuté. Ale prosím, keď sa nepreukazujete, tak potom považujete to za hotové, tak e, nevidím, pretože potom musíme všetko overovať. 106, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Budget 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kto je, budget 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Overíme, overíme. Dobre. Budget 2. Hlasujte teraz. Koniec hlasovania. 23 proti 21 prijatý. Budget 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Chcete overiť? Máte právo, keď chcete, tak overme. Budget 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Juri 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Juri 5, kto je za? Kto je proti? No toto celkom jasné nie je. Overme Juri 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 15 voči 27, to je jasné, tak to bolo zamietnuté. Budget 6, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Chcete overiť? Budget 6? Overíme. Otváram hlasovanie teraz. teraz koniec hlasovania. prijatý 25 voči 18. Teraz Takže o druhej časti budeme hlasovať áno. Kto je za druhú časť? Kon 2. Proti. Kto sa držal? Zamietnutý. Tam zamietnutá. Teraz kon 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Budget 9, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Budget 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 110, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Júri 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Overujeme Juri 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Devätnásť proti 24 zamietnutý. Takže tam Juri 9, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý Juri 10, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme Juri 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. proti, zamietnutý kont 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, prijatý. Dobre, overíme si aj kont 5. Kontrola teraz. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 18 proti 25, krát kont 6, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatá druhá časť. Hovoríme prvú časť, dobre. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, to je rovnaký pomer, takže je to prijaté. Teraz e, kont 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, kont 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kont 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, kont 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 111, 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto si overme elektronicky. Otváram hlasovanie. What do we have? Closed. Koniec hlasovania. 23.20. Prijaté. 111, to je za, to je proti, nikto sa zdržal. Zamietnutý. Teraz kont 16 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, to je proti, nikto sa zdržal. Prijatá. Druhá časť, to je za. To je, to je za, prosím, preukážte sa. To je proti, to sa zdržal prijatý. Dobre, aj toto overíme elektronicky. Druhú časť, kont 16. Otváram hlasovanie. What do we see? Closed. Konec hlasovania. Prijaté. Kont 17, to je za. To je proti. Nie je to celkom jasné, takže overme. Kont 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Dvadsaťjeden proti 20. To bolo to prijaté. 113. Kompromis 17. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A až po 116, 125 je ide spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz... Nie. Čiže idú teraz úvodné ustanovenia. Kompromis 18. Kto je za?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 Pán Albrecht, prepačte, e, právo so všetkým rešpektovaním našich pracovníkov, e, ktorí tu pre nás pracujú, by som chcel povedať, že právo požiadať o elektronické hlasovanie majú len poslanci, prosím. Predseda tak za každým, keď počujem, že Ček, tak si myslím, že to bol poslanec. Tak mám teraz overovať, že kto povedal slovo Ček? Že mám sa spýtať, že kto chce si overiť? Dobre, máte pravdu, súhlasím. Dobre, tak teraz hlasujeme elektronicky. Vote is closed. Konec hlasovania. What are we checking? <laughs> Uh, uh, no. mm-hmm. Well, we're, talk- we're talking 17? 17, Brigitte Sippel's amendment, 17. Was it all right? That's 17. 17. Od Birgit Sipel. Takže koniec hlasovania teraz. Dvadsať jeden, dvadsať jeden, zamietnuté. Devätnásť, kto je za? To je proti. To sa zdržal. Zamietnuté. 19 overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Dvadsať sedem proti trinásť. Takže sme to prijali. Keď nebudete dvíhať ruky, tak e, nebudeme vidieť, ako to sa nám to vyvíja. Takže budeme nakoniec všetko musieť overovať. Budget, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Úvodné strane A, kto je za?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 24, 34 proti 7, takže to prijali. Teraz budeme pokračovať ďalším hlasovaním. To je správa o vonkajších, e, o kontrole vonkajších e, morských hraníc. Hlasujeme teraz. E, hla, záverečné hlasovanie o trialógu, alebo pozícii na trialóg. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Ešte nám chýbajú tri hlasovania. Niekto opustil miestnosť, pretože e, nám chýbajú traja do kvóra. Takže koniec hlasovania. 35 proti 2, traja sa zdržali, takže to je prijaté. Ďakujem pekne pánovi Kojeľovi. Teraz Maria Gabriel návrh e, odporúčania, ktoré sa týka Azerbajčanu. Žiadny pozmeňujúci návrh nebolo predložený, takže jedno hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. OK, OK, OK, OK. There is, yes, there is the draft recommendation. No, je tu návrh e, odporúčania. Otváram hlasovanie. Yeah. Yes, yes, of course. I mean, we're voting the readmission on Azerbaijan, the first, the first report, the readmission on Azerbaijan. That's the one. Prvá správa je o e, vracaní osôb späť do Azerbajdžanu. Otváral hlasovanie, koniec hlasovania. 30 proti 7, jeden sa zdržal, to bolo prijaté. A, druhé, a druhá správa Maria Gabriel je Návrh odporúčania o zjednodušení vydávania víz. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 32 proti 4. Takže ďakujeme Marii Gabriel. Nie, niečo nefungovalo? Anyhow, the vote, the vote has been done and adopted. So let's V každom prípade sme odhlasovali a je to prijaté. Ďalšie hlasovanie. Pani Demera. To sa týka o založení vzdelávacích programov na ochranu eura proti falšovaniu. Hlasujeme o texte tak, ako je. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. 38 voči 0, nikto sa nezdržal. Teraz Tania Fajon o ochrane vonkajších hraníc a krajinách, ktoré sú e, oslobodené od vízovej povinnosti. Hlasujeme teraz o texte, ktorý je výsledkom trialógu. Hlasujeme teraz, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 33 proti 4, jeden sa zdržal, prijaté. A ďalej správa pani McIntyre o ochrane eura, ďal, ochrana e, euro meny proti falšovaniu. Už je to vyrokované aj na trialogu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 37 proti 2, nikto sa nezdržal. Ďakujeme pani McIntyre. A napokon ešte jedno posledné hlasovanie návrhu uznesenia o budúcnosti budúcej európskej vízovej politiky. Áno, ja to mám na hlasovacom zozname, takže o tom musíme hlasovať. Hlasujme o texte tak, ako je, bez pozmeňujúcich návrhov. Hlasujme. A koniec hlasovania. 32 proti 3, ktoré sa zdržali. Ďakujeme. To je asi všetko z hľadiska hlasovania. Teraz budeme pokračovať našim programom. Máme bod 19. We got now point 19. Please those live in the room try to do it in silence. Prosím vás, tí, ktorí opúšťate miestnosť, e, pokúste sa to urobiť e, tichým spôsobom. Please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 už pokračovať v programe, pretože máme čo doháňať. OK, there we go. Dobre, tak môžeme pokračovať ďalej. 19. rokovania o viacnočnom finančnom rámci 2014 až 2020, poučenia a ďalší postup. Pani Kinga Gönc je spravodajkyňou. Have your attention. Our colleague Mrs. Gönz is taking the floor. Slovo má pani kolegyňa Gönz, nech sa páči. Uh, we can discuss it quite shortly. uh, we... Môžeme o tom v krátkosti eh, diskutovať. Eh, predložili sme stanovisko eh, na základe vystúpení jednotlivých kolegov, ktorí rokovali o um, témach súvisiacich s viacročným finančným rámcom. A po tomto zhromaždení stanovisk sme nedostali veľké množstvo pozornosti návrhov, je ich celkovo 13. Väčšina z nich eh, nie je kontroverzných, môžeme ich podporiť. Možno vypracujeme jeden kompromisný návrh, eh, Pričom je tu jeden pozmeňovací návrh, o ktorom e, sa možno bude trochu viac diskutovať. Je to stanovisko pani Lamberts. Možno viete, že všetky skupiny vnímali odlišne otázku azylového a migračného fondu, či by sa mal využívať aj na zahraničné kroky. V osobitných prípadoch vy navrhujete toto znenie polutuje, že komisia a rada navrhli využitie tohto fondu a fondu internej bezpečnosti na finančovanie krokov v tretich krajinách bez toho, aby sa určil právny základ takýchto krokov a parlament im nebude mať možnosť spochybniť takéto rozhodnutie. Myslím, že v zásade je to jediný bod, o ktorom sa bude diskutovať, či teda pripustíme toto financovanie krokov zahraničnej politiky z tohto fondu alebo nie. Toto je teda jediný otáznik. Inak myslím, že tých pozmeňujúcich návrhov nebolo príliš veľa a nie sú kontroverzné. Môžeme podľa mňa hlasovať v pondelok v Štrasburgu, keď je na programe hlasovanie. Ďakujeme pekne pani Gönc za toto predstavenie poznec návrhov. Pýtam sa, či pani Jean Lamberts chce e, vystúpiť. Zrejme budem musieť, pán predseda. Chcela by som len upozorniť, že nás poznáte návrh 5, ktorý práve spomenula pani Gönc. A tu nám nejde až tak veľmi o obsah tohto návrhu. Ide o to, že komisia a rada prednesli tento návrh. Podľa nás parlament nemal tým pádom možnosť spochybniť takéto rozhodnutie, teda Možno aj parlament by bol dospel k tomuto stanovisku, ale pretože veci sa vyvinuli tak, ako sa mali, a to sa netýka len nášho výboru. Viacero rozhodnutí sa prijalo bez akéhokoľvek zainteresovania parlamentu a bez toho, aby parlament mal možnosť spochybniť toto rozhodnutie. Myslím, že to by nás malo uh, eh, viacerých znepokojiť, že sme nemali možnosť vyjadriť sa. Možno potom kolegovia, keď budú mať pred očami hlasovací zoznam, by mohli zvážiť aj toto. Ďakujem pekne, pani Lambert. Teraz komisia, pani Belinda Pipe. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že môžem e, sa stručne vyjadriť k tejto téme. Viem, že táto téma je pre spravodajky New, aby vyjadrila e, svoje stanovisko Chcela by som najprv povedať, že veľmi vítame vítame ten zámer poučiť sa z viacročného finančného rámca. Myslím si, že všetky inštitúcie budú musieť um, takéto niečo urobiť. Treba vo všetkých inštitúciách urobiť e, taký inventár, čo vyšlo, čo nevyšlo, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a tak ďalej pre ďalšie rokovania. Takže ja to vítam túto iniciatívu, mám niekoľko pripomienok. Poprvé, e, uznesenie e, vytvára určitý dojem, že došlo k nejakému, nejakému nejakej diferenciácii spôsobu, akým spôsobom poskytovala komisia informácie, že parlamentu a rade poskytovala rôzne informácie. Chcela by som informovať, že koncom tomu tak nie je a informácie boli rovnaké, ktoré boli poskytnuté obom inštitúciám naraz, boli rovnaké a tiež rokovania. Ja som rokovala za DG Home, to vnútro, a ja som všetko preto urobila, aby som poskytla v rovnakom čase v rovnaké údaje rade a parlamentu. Rada to sledovala aj výbor tieto informácie dostal, ale my sme všetko preto urobili, aby informácie, ktoré boli poskytnuté pracovnej skupine na rade, boli poskytnuté aj parlamentu. Viem, že to bolo veľmi ťažké obdobie pre všetkých, každý musel škrtať, ale my sme maximálne sa snažili, aby všetky informácie boli poskytnuté. Ja viem, že všetci moji kolegovia, vrátane tých, ktorí sú aj tu, eh, s, skúmali jednotlivé dopady rôznych e, škrtov na financovanie a podobne. Chcela by som sa dotknúť niektorých pozmenujúcich návrhov. Viem, že parlament zatiaľ ešte neodhlasoval tento balíček, takže keď parlament nie je spokojný s niečím, stále má možnosť e, hlasovať e, o VFR, ale my dúfame, že budete hlasovať o tom texte, ktorý už bol odsúhlasený, už ho odsúhlasili aj e, právnici lingvisti. A komisia vo svojom návrhu ešte v roku 2011 e, o VFR vtedy vysvetlila, že prečo sú tam e, jednotlivé limity a že využitie prostriedkov mimo hranic EÚ. To bolo vlastne v záujme vnútornej politiky bolo to aj vysvetlené, že prečo je to tak a ne, aby nedošlo k, teda, k, k duplikovaniu prostriedkov, ktorí boli určené na externú politiku a Európsky parlament o tomto hlasoval a sa to odsúhlasilo na e, trialógu a právny základ je tiež ten, o ktorom budete aj hlasovať, myslím, na marcovej plenárke. Potom ďalšia vec, kde nesúhlasím, je pozmeňujúci návrh číslo 6, je, kde sa hovorí, že je to v súlade so e, zmluvou, že aby národné programy v rámci VFR boli prijímané delegovanými aktami. To vonkoncom nie je pravda, pretože ja som zatiaľ ešte neobdržala právne stanovisko parlamentu k tomuto. My sme o tomto už dlho diskutovali, ale článok, o ktorom sa, na ktorý sa odvolávate v pozmeňujúcom návrhu, hovorí, že delegované akty alebo um, akt e, všeobecnej platnosti, ktorý sa týka nepodstatného prvku uh, legislatívy a my my si myslíme, že národné plány nesplňajú takúto e, podmienku. Takže neočakávame, že aby rozhodnutia o štruktúrálnych fondoch sa prijímali inak e, než e, na komisii. A to platí aj pre prostriedky, ktoré sú určené na e, DG pre vnútro. A potom ďalšia otázka. My sa snažíme zabezpečiť, aby nejaké oneskorenie v preplácaní aby neviedlo k tomu, aby sa aj potom národné programy oneskorili takže musíme zabezpečiť to, aby už finančné toky prebiehali hladko už tohto roku. A bude tu aj, myslím si, že aj jedno stretnutie o pokroku v dialogu medzi členskými štátmi a komisiou o príprave jednotlivých národných plánov, a ako bolo aj v liste komisárky Malström a predseda výboru komisia veľmi je ochotná pravidelne prichádzať do výboru LIBE počas celého trvania viacročného finančného rámca, aby vás neustále informovala a aktualizovala informácie a podľa možnosti, aby sme mali štruktúrálny dialog alebo konštruktívny dialog. Takže ďakujem za, e, vaš, za túto príležitosť. Je to vaše uznesenie, ale dúfam, že sme, e, mali sme teda pocit, že komisia bola ako keby e, osamotená alebo ako keby na, in, na inej strane. Ale myslím si, že aj, sú tu aj členské štáty, ktoré boli do toho zapojené. E, určite Mm, nemali takú, taký dojem, že komisia bola len čisto na ich strane a my sme tiež hovorili aj rade, aby neprijali takúto pozíciu, ktorá nebude v súlade s rozhodnutím parlamentu a myslím si, že obaja musíme rešpektovať um, zmluvy a my absolútne rešpektujeme v tomto parlament aj osobitnú úlohu tohto výboru. Ďakujem pekne. Teraz dám späť eh, slovo spravodajkyni pani Gönc. Ďakujem pekne, aby som sa vrátila ešte k jednej téme. Ja som bola zúčastnená niektorých rokovaní, respektíve som sa zúčastnila niektorých rokovaní a vtedy, ak, ak som nebola, tak som sa spýtala kolegov a my v rámci tejto správy e, vlastne pripravujeme stanovisko tých, ktorí boli do tohto procesu zapojení. E, A bol tu taký, by som povedala, e, ten, ten nerovný e, prístup komisie k poskytovaniu informácií parlamentu a komisii to je, e, a rade. To je niečo, čo som počula od mnohých kolegov veľakrát. Takže ďakujem vám za vaše odpovede, aj za to, že ste nám vysvetlili, ako vy vidíte tento proces. Ja som si istá, že rade až to tak veľmi nevadilo, že či informácie sú poriadku. E, ak oni sa určite, ak by boli mali nejaký pocit, že parlament má lepšie informácie, možno by sa oni boli mohli stiažovať. Takže tu je niečo, čo vyjadrujeme v tomto správe. Je to pozícia parlamentu a tých, ktorí rokovali e, o tomto predmete a myslím si, že naďalej platí e, táto pointa, ale je to naďalej pre parlament jednoducho niečo a mm, jednoducho je to poučenie pre budúcnosť. Takže my by sme radi túto správu presadili a pokračovali v tom. Bola tu aj veľmi dlhá diskusia, ktorá sa týkala aj interpretácie delegovaných a vykonávacích aktov aj v rámci našich negociačných tímov. A právne služby vysvetľujú tieto akty takisto rôznym spôsobom. Takže toto sme chceli vlastne zahrnúť do našej správy z vlastnej iniciatívy. No a, no, to, čo povedala Jane, je tu rozšírený názor, že ten proces bol, nebol celkom považovaný za dostatočne férový či vyvážený v takom nejakom slova zmysle, pretože som počuli od mnohých kolegov, že už tu bola nejaká hotová dohoda medzi komisiou a radou a parlament e, nemal možnosť sa k tomu veľmi vyjadriť počas týchto rokovaní. Iná otázka je tu potom tá e, ďalšia časť, e, že či sa to má použiť alebo nepoužiť e, ten fond aj na prostriedky, na otázky súvisiace s vonkajšími úlohami, teraz externými úlohami. Takže ďakujem pekne a hlasovať budeme v pondelok. Videl som, že ešte je tu ďalší zastupca komisie, alebo zastupkynia komisie, ktorá by chcela niečo vysvetliť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som z DG Justice. Chcela by som len povedať niekoľko slov k tejto správe, pretože z našej strany my by sme chceli poďakovať aj Rade, aj parlamentu za konstruktívne rokovania, ktoré sme mali, ktoré umožnili aj ehm, prijatie oboch alebo ukončenie oboch rokovaní na čas a Ehm, takisto, že bolo dokončené práce u oboch zákonodarcov a tiež e, pracujeme aj na ročných e, programoch, čo skoro budeme to všetko publikovať a takisto aj boli zavedené systémy podávania správ e, tak, ako to mm, vlastne súvisí s, našimi, s našou povinnosťou podávať správy každý rok. Ja som rada, že ste prišli, lebo bol rozdiel medzi filmy, medzi spismi, ktoré boli, boli z DG pre vnútro a z DG pre justice myslím si, že e, komisia tak v oboch prípadoch ale bola veľmi kreatívna a konstruktívna, a dobre sa nám pracovalo počas celého tohto procesu. Takže ďakujem a som rada, že ste prišli, ja som vás tu nevidela predtým, takže môžeme aj roz, urobiť rozlíšenie medzi tými dvoma typmi roz, e, rokovaní, medzi dvoma um, DGS komisie. Predseda. Takže 11 o 11.40 malo byť e, mal ďalší program a ide o Bulharsko, takže máme asi 15 minút e, prestávku, kedy budem pokračovať ďalej v práci.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 Please.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

Yeah.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 Uh, I would like to welcome everyone who came back after. Srdečne vás všetkých vítam po tejto krátkej prestávke. Chcela by som požiadať kolegov, aby zaujali svoje miesta. Budeme pokračovať v našom programe. Ďalší bod na programe je delegácia výboru LIBE do Bulharska, kde budú monitorovať situáciu žiadateľov o azyl, najmä zo Sýrie. Konkrétne sa táto cesta uskutočnila 20. do 22. januára tohto roka Máme to spojené aj s bodom 21 na programe. Tu ide o otázku na písomné zodpovedanie od pána Stojanova. Skôr by som teda chcela požiadať pána Engela, ktorý viedol túto našu delegáciu do Bulharska, aby nám zhrnul túto správu. Viem, že pani Guillaume tam tiež bola Avšak eh, žiaľ tu nemôže dnes osobne byť, eh, aj keď to mala v pláne, ale napokon eh, má iné povinnosti. Teda dala by som slovo pánovi Engelovi, aby nás v krátkosti informovala o tejto správe, o tejto ceste. Ďakujem, pani predsedajúca. Bolo mi cťou viesť túto delegáciu. Mal som polovičnú E, šancu získať tento post vedúceho delegácie, keďže nás tam bolo len dvakrát viac ako jedného, ale boli sme doplnení o veľký počet bulharských kolegov. Neviem, e, či už je správa distribuovaná všetkým, mala by už byť. Potre- konkrétne čísla, fakty sa dajú vyčítať zo správy, ale ja by som povedal toľko, že sme mali naozaj veľmi bohatý program. Zahrňal aj faktický popis situácie v krajine vzhľadom na príliv utečencov zo Sýrie, ale nielen zo Sýrie. Taktiež sme mali možnosť venovať sa aj kritickým prvkom infraštruktúry, ktoré je k dispozícii týmto ľuďom ktorí prichádzajú do Bulharska a tým hľadajú medzinárodnú ochranu. Je potrebné to vložiť do kontextu toho, že títo ľudia nie všetci chcú prísť a ostať v Bulharsku, chcú sa dostať do Európskej únie. A Bulharsko vzhľadom na svoju zemepisnú polohu je v takej pozícii, že je jednou z prvých eh, krajín, na ktoré sa dostanú títo ľudia, keď chcú vstúpiť do EÚ, ja teda na pôdu EÚ. Aj keď eh, sa nedá spochybniť, že Bulharsko bolo a naďalej čiastočne je nezvokom eh, ideálne pripravené prijať také veľké množstvo pristahovalcov a žiadateľov o azyl a žiadateľov o ochranu. Taktiež eh, je jasné, že v prípade takejto krízy, ako je tá sírska, po eh, všetkých iných krízach v tomto regióne, isté, že krajina čelí tomuto prílivu týchto osôb eh, a ja si dovolím tvrdiť, že akákoľvek krajina by čelila ťažkostiam vzhľadom na takýto príliš žiadateľov o azyl podmienky nie sú ani zďaleka optimálne, aj keď sa zlepšujú mali sme možnosť presvedčiť sa priamo na vlastné oči, že naozaj je, sa vynakladá veľké úsilie, aby sa tieto podmienky zlepšili. Ak by v blízkej budúcnosti prišli desiatky tisícov ďalších takýchto žiadateľov o azyl, ktorým by sa podarilo prekročiť bulharské hranice, samozrejme ten tlak na bulharskú infraštruktúru by bol natoľko výrazný, že by došlo k ťažkostiam. Toto eh, teraz je potrebné položiť do kontextu eh, počtu ľudí. Eh, hovoríme teraz o infraštruktúre, ktorá je nastavená pre maximálne zhruba 5000 ľudí všetkých kategórií. Berú z do úvahy, že len v Turecku sa dá vychádzať z toho, že 750 tisíc Sýrčanov je teraz v pohybe a vieme taktiež, že Libanon sa musel tiež vysporiadať zhruba s rovnakým počtom ľudí zo Sýrie, ktorí utekajú pred ozbrojeným konfliktom a milióny ľudí sú vnútorne presídlení v rámci Sýrie. Aj tí sa možno jedného dňa pokúsia prekročiť hranice a dostať sa niekam inam a začať tam nový život. Rozhodne by nebolo teda nesprávne tak ako uvádzame v prvom závere našej správy, tvrdíte, že tu čelíme naozaj európskemu problému. Je to problém, ktorý Európa bude musieť riešiť. Nemôžeme totiž hádzať vínu len na Bulharsko, ak tie podmienky príjmania nie sú dostatočne um, kvalitné. Bolo by zaujímavé zvážiť, koľko takýchto žiadateľov azyl by Európska únia bola ochotná prijať, keďže sú náznaky, že táto kríza bude pokračovať aj naďalej. Ja som sa dopočul, že ide o počty niekoľkých stovák a to sa týka pritom veľkých krajín. Francúzska sa vyjadrilo, že ide o 500 ľudí. Mm, moja krajina konkrétne sa vyjadrila, že je ochotná ich prijať 60. To naozaj mm, nie sú nejaké závratné čísla. Bolo by naozaj potrebné opätovne prehodnotiť náš prístup e, k týmto ľuďom, ktorí e, hľadajú ochranu. V Sýrii táto kríza pretrváva dlhodobo, nevieme, čo sa stane v Líbii a v celom regióne. V budúcnosti mali by sme teda zlepšiť našu pripravenosť na takýto druh pomoci a na prijatie ľudí, ktorí nie zo svojej vlastnej lôle a vrtochov sa rozhodujú usadiť sa niekde inde. Je to preto, že sú ohrozené ich životy a nemajú vlastne žiadnu inú možnosť. A preto civilizované územie, akým Európska únia sa tvári byť, by mala poskytnúť takúto ochranu týmto ľuďom, ktorí naozaj nemajú inú možnosť. Aby som to príliš nepreťahovala, naša misia sa snažila vyhodnotiť, aké sú podmienky príjmania týchto ľudí zo Sýrie, ako sa tieto podmienky vyvíjajú. V skratke by som povedala, že podmienky neboli ideálne, ale vyvíjajú sa pozitívnym smerom. Isté, že je tam mnoho rôznych problémov, tak ako by tomu bolo aj v ktorejkoľvek inej krajine. Jednak, čo sa stane s týmito ľuďmi, keď opustia príjmať si zachytné centrá, budú potrebovať nejakú formu ochranného štatútu. V tejto chvíli Bulharsko čeli veľkému počtu ľudí, ktorí sú negramotní, ktorí nemajú eh, žiadne mimoriadne vzdelanie ani nie sú eh, vyučení a nie sú teda schopní zapojiť sa stať sa súčasťou pracovného trhu Bulharska. V tomto smere teda integrácia je naozaj veľkou a zložitou témou a bulharské orgány sa tomu už venujú. Sice príliš pomaly, ale predsa. Ďalšou veľkou otázkou je aktuálny jav um, z prievodu, pričom nemáme celkom prehľad o tom, o čo tu vlastne ide. Hovorilo sa, že sú títo mladiství, ktorí prichádzajú bez prievodu, ale my sme žiadnych nevideli. Až nakoniec e, sa ukázalo, že v jednom konkrétnom záchytnom centre boli sústredení títo mladiství bez e, sprievodu. Samozrejme, to nie je samo o sebe žiadny problém, ale je potrebné sledovať e, podmienky, v akých žijú títo ľudia, najmä ak by sa ich počty mali zvyšovať. Čo sa teda dá očakávať rozhodne. Ešte Posledná vec, myslím, že aj to dokazuje do veľkej miery to pokritectvo Európskej únie. Kritizujeme Bulharsko za to, že buduje hraničný plot s Tureckom. Bulharské orgány sa vyjadrili, aj keď to nemôžeme overiť, že je to územie, ktoré sa veľmi ťažko dá ovládať e, a veľmi ťažko by sa dalo pomôcť ľuďom, ktorí by sa snažili prekročiť túto hranicu. Ja z toho dedukujem, že Bulharsko sa snaží chrániť svoje hranice tak, ako očakávame a požadujeme od Bulharska v rámci prebiehajúceho procesu e, prebiehajúceho mm, prístupu do oblasti Schengenu. Zároveň však odsudzujeme Bulharsko na základe toho, že odmieta týmto ľuďom poskytnúť možnosť e, vstupu na ich územie, teda na územie Bulharska, čo je samozrejme povinnosťou na základe medzinárodnej legislatívy, ale nie za akýchkoľvek okolností. Bulharsko e, sa vyjadruje podľa mňa veľmi správne, že e, sú úplne legitímne miesta, tie hraničné priechody, ktoré sa môžu využiť a ak by došlo k takému hraničnému prechodu, tak e, princíp nenavracania by sa potom v konkrétnych prípadoch mal vyhodnotiť. E, v každom prípade takéto ploty už existujú napríklad aj v Grécku. A tento konkrétny prípad e, ešte ani nie je materiálne naplnený, ešte sa nezačalo konkrétne s budovaním takéhoto hraničného plotu. V každom prípade Bulharsko je vo veľmi kritickej zemepisnej situácii a je vystavené eh, veľkým eh, migračným tlakom, ktoré sú výraznejšie než v akékoľvek inej eh, stredozemnej, respektíve vnútrozemskej krajine v EÚ. Bulharsko sa snaží chrániť svoje hranice, využíva na to aj policajné zložky, zároveň je tu potreba prijať týchto ľudí na území EÚ, pretože potrebujú ochranu a taktiež bol stanovený cieľ, respektíve je tu objektívna potreba zaujať k tomto problému európsky prístup, pretože žiadna krajina a rozhodne nie je jedna z najchudobnejších krajín EÚ môže byť schopná vysporiadať sa s touto situáciou samostatne a čeliť takýmto pristahovaleckým tokom, k ktorým bude rozhodne dochádzať aj v budúcnosti. No ešte úplne na záver, Bulharsko vynaložilo výrazné úsilie v snahe zlepšiť e, podmienky prijímania týchto žiadateľov o azyl a utečencov, ale ešte stále to nestačí. nestačí. Ja by som bol rád, keby sme využili tento príklad e, ako ďalšiu výzvu, pričom takýchto výziev už bolo viacero v Stredomorí napríklad, čo sa týka Lampedúzy a tak ďalej. Napríklad, keď v Grécku e, došlo k utopeniu mnohých osôb e, za búrky v noci, nikto nevedel, koľko presne ľudí sa tam utopilo, potom došlo k veľmi absurdným vyjadreniam gréckého ministra. V každom prípade zdá sa, že nám len tak symbolicky záleží na tejto ehm, situácii. Skôr e, je tu postoj taký, že necháme tieto južné krajiny, aby sa s tým vysporiadali samotné a sme radi, že títo utečenci neprichádzajú sem k nám. A v každom prípade to nie je správny postoj. Ehm, poslanci Európskeho parlamentu by mali takýto ehm, pokrytecký postoj odsúdiť pretože to rozhodne je jednoduchá situácia pre tieto krajiny. Prvého kontaktu ďakujeme pekne za toto zhrnutie. Ak som to správne pochopila, aj počas tejto cesty sa jasne ukázalo, aké kontroverzné vyjadrenia zaznievajú. Na jednej strane samozrejme je to potreba chrániť eh, hranicu v zmysle ehm, Schengenu, na druhej strane je tu snaha povolí, respektíve nepovoliť e, týmto žiadateľom o azyl vstup do EÚ, ale zároveň ich nepúšťať automaticky do iných krajín EÚ. Je to veľmi pokrytecký postoj, o ktorom sme hovorili už viackrát v súvislosti s krízou v Stredomorí. Ďakujeme pekne. Ako som spomenula v úvode, budeme tento bod prejednávať spoločne s požiadavkou pána Stojanova o písomnú odpoveď od komisie. Komisia sa totiž nevyjadrala k tejto téme včas a preto ste požiadali, aby sa to prejednalo vo výbore Libe. Ak sa nemýlime, medzičasom ste už dostali odpoveď. Požiadame taktiež komisiu, aby zhrnula túto svoju odpoveď. Ak sa nemýlim, pán Ilčev požiadal o slovo a aj pán Stojanov. Začali by sme pánom Stojanovom najskôr, keďže on predložil túto otázku komisii. Благодаря много, госпожо председател. Действително, на 16 октомври аз ходирах този въпрос. Дякуем пекни, pani, pred, 16. октомври съм заслал túto otázku комисии. a то власне три отазки. A myslel som si, že tie otázky boli dostatočne jednoduché, že komisia mi zodpovie v rámci rýchleho postupu pomerne rýchlo. Obdržal som 12. decembra odpoveď Ako viete, doba na odpoveď je 3 týždne pre komisiu, takže túto dobu prekročili. A ja som aj bol celkovo veľmi nespokojný s odpovedou, pretože v odpovedi sú určité protirečenia. protirečenia. Prvej vete tohto odpovede je protirečenie ja som sa pýtal, že či v Bulharsku boli poskytnuté prostriedky e, na fond pre utečencov zo Sýrie. A odpoveď, ktorú som obdržal, e, bol že nie je tu žiaden konkrétny fond určený na dôsledky sírskej krízy, ale potom eh, stanovisko členských štátov bolo také, že jednoducho mobilizovali prostriedky 133 miliónov z určitých rozpočtových položiek. Eh, tak eh, sú to tieto proste, dokopy to boli 2 miliardy a áno, nie je to osobitný, osobitný fond, ktorý je určený len na tento prostriedok, ale je to mimoriadný mechanizmus a ja myslím si, že odpoveď bola dosť nepriamá a myslím, že komisia chcela povedať, že ja som nekompetentný a ja si nemyslím, že je to správne potom komisia sa vyjadrila, že komisia bola, že Bulharsko obdržalo 300 tisíc do, toh, do tohto nefondu. Neviem, koľko peňazí sa vlastne poskytlo. Nikto mi na túto otázku vlastne nezodpovedal zo strany komisie. Ja som potom hovoril s komisárkou Georgievou a ona mi povedala, že taký fond existuje a že ona ako komisárka ho spravuje. A teraz je komisárka Malström, ktorá mi povie, že takýto fond neexistuje. Tak nerozumiem, ako môžu dve komisárky odpovedať protirečivo. Jedno mi poskytla odpoveď písomnej podobe a druhá mi to povedala ústne v konverzácii, v rozhovore. Mám ešte viaceré doplňujúce otázky. Napríklad, eh, prečo treba vlastne tak e, ťažko e, sa dopracovať k odpovedi, či je také ťažké napísať jednu stranu listu. V čom je problém? Komisia mi niektoré veci vysvetlila, tak ako najlepšie asi mohla, ale nezodpovedali mi na čas. A pre mňa je to dôkaz toho, že vlastne ani neshľadali objektívnu odpoveď. Odpovedali mi len ako členovi bulharskej delegácie a ako niekomu, kto je ako si nezdravo zvedavý tak e, chcel som sa spýtať aj na, e, na tie 2 miliardy. Môže nám komisia poskytnúť o tomto nejaké informácie, aké prostriedky obdržalo aj Bulharsko, však nezabúdajme, že je to naj, jedno z najchudobnejších krajín. V Bulharsku sú 100 eurové penzie a Bulharsko poskytlo 300 miliónov eur, čo by predstavovalo penziu na, pre 3000 dôchodcov. Potom sú tu ďalšie otázky, ktoré sa objavili, e, konkrétne dve otázky. Chcel by som poďakovať pánovi Engelovi za jeho iniciatívu a zapojenie, ale jasné je, že Bulharsko má svoju úlohu pri ochrane hraníc. Sú to hranice Európskej únie, nie sú to len bulharské hranice. A preto sme sa zaviazali voči únii, že my tieto hranice zabezpečíme. A otázka je nasledujúca. Jasné je, že väčšina z utečencov, neviem koľko ich je, asi 12 tisíc, sú utečencami a ukáže sa, že napokon nie sú ani Sirčania, ani nie sú skutočnými utečencami. Bol odpadnila tu veľká kritika na adresu Bulharska, že sa nedodržiava medzinárodné právo a v súľad, čiže v rámci dodržiavania práva nie je možné vrátiť späť, ale kto na hranici vie posúdiť, že kto je skutočný utečenec a kto je nelegálny imigrant. imigrant. Preto um, Bulharsko zabezpečilo organizáciu, ktorá um, poslala svojich ľudí na hranice, aby títo posúdili, že kto smie vstúpiť na územie Bulharska a koho treba vrátiť. Potom je tu ďalšia otázka. Aj som tomuto venovala komisárka Malmströmová a to súvisí s článkom 33. Toto je rozhodnutie Dublin 2. Predsedajúca len keď rečník je prerušený predsedničkou, e, že je teda, aby ukončil svoje vystúpenie. Pokračuje rečník, článok 33 rozhodnutia Dublin 2 je pre problém. Takže keď e, povedali kolegovia, že my tento článok nemôžeme aktivovať, ale ja nevidím prečo, pretože toto je spôsob pre ukázanie solidarity v kríze. Bulharsko má pra, e, písať správy, áno, budeme písať správy, lebo my sme za tieto politiky zodpovední, ale chcem sa spýtať komisie, že čo to vlastne je za postup a čo je to za článok, ktorý sa viem, že zatiaľ neuplatnil. Môžete nám to vysvetliť? Ďakujem pekne pekne, predsedajúca. Ďakujem, pán Ilčev. A potom dáme slovo teda komisii, aby zodpovedala na tieto ťažké otázky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ešte pán Ilčev. Ja som spokojný s touto správou, s týmito správami z dvoch dôvodov. Predovšetkým už minulého roku som poukazoval na to, že situácia v Bulharsku je absurdne vyanalizovaná a že informácie, ktoré boli poskytnuté vo výbore líbe aj v širšom kontexte sú absurdné, pretože ja som očakával, že dojde k eskalácii problémov v Bulharsku a k eskalácii problém, problémov. A to sme začali vlastne ešte pocitovať ešte za hranicami krajiny. A delegácia vedená pod, pán, pod pánom Engelom bola veľmi úspešná a všetky výsledky e, sú uvedené v správe. Stretli sme sa s viacerými dôležitými ľuďmi z e, bohárskej správy a správa je veľmi konštruktívna, veľmi komplexná, detailná a ja chcem poďakovať za túto správu pánovi Engelovi, aby som vyjadril um, poďakovanie jeho, za jeho úsilie. Správa je veľmi dôležitá aj v najbližších rokovaniach a diskusiách aj úsilí parlamentu a nášho výboru. Pretože musím zopakovať, že obsahuje množstvo detajlov, príkladov a uzáverov. Ešte by som sa chcela stručne dotknúť troch, troch vecí. Poprvé, Legislatíva v Bulharsku potrebuje, a to sa aj uvádza v správe, e, zlepšenie a ďalšie zmeny, osobitne vo vzťahu k článku 135, ak sa nemýlim, súčasného práva o utečencoch a azylovom práve v Bulharsku, tak tento článok vyžaduje, aby krajina, ktorá prijíma utečencov, migrantov a osobitne sprevádzané neplnoleté osoby. Musí zabezpečiť podporu zjednocovaniu rodiny. Je tu článok 100 92, ktorý sa týka neplnoletých osôb a treba si uvedomiť, aká je to výzva pre bulharské orgány, ak začnú skutočne s tým spájaním rodín môžem očakovať asi ďalších asi 600 rodičov, ktorí sa budú chcieť spojiť s týmito deťmi bez sprievodu. Toto bude naša úloha v krajine. Ďalej tá slavná, e, ten, ten plot medzi Bulharskom a Tureckom. Myslím si, že správa pána Engela plne poskytuje odpovedať, že to nie je plot či múr medzi týmito dvoma krajinami, to nie je provokácia, to je jednoducho um, len taký ľahký plot, nie je to tvrdý múr, ktorý bráni riskantným prechodom cez hranice a aby sa presmerovali tí, ktorí chcú prejsť cez hranice, aby prešli cez hranice. Pretože sme žiaľ zistili, že nikto z tých neprešiel eh, hranicu medzi Tureckom a Bulharskom cez eh, štandardný hraničný prechod, ale cez v noci, cez rôzne prechody, ktoré sú nebezpečné. A posledná vec, je veľmi dobré, že správa tiež e, e, poukazuje na to, že e, boharské orgány musia chrániť európske hranice. Na tento aspekt nesmieme zabúdať. A princíp nedavracania by nemal byť, alebo mal by byť videný pozitívne, bez toho, aby sa um, nejakým spôsobom uplatňovali rôzne predsudky ktoré súvisia s problémom okolo vybudovania plotu popri hranice. A potom niektoré z e, otázok by mali riešiť aj iné výbory, a predovšetkým výbor AFET. E, takisto by bolo dobre rozšíriť tieto informácie aj pre právnu službu parlamentu. E, si myslím, že všetci kolegovia by mali veľmi dobre vedieť, aká je momentálna situácia v Bulharsku. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, je tu pán Pajn z komisie. Dáme mu slovo, aby reagoval na niektoré z problémov a položené otázky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Teda začal by som otázkou pána Stojanova a predovšetkým by som uznal, že naozaj odpoveď e, na jeho písomnú otázku bola oneskorená. To naozaj ľutujeme a my naozaj pristupujeme vážne k odpovediam na otázky parlamentu a snažíme sa vždy maximálne dodržať termín a väčšinou sa nám to podarí a žiaľ v niektorých prípadoch e, odpovede nemôže napísať iba jeden jednotlivec a musí to ísť cez viaceré služby komisie, to môže veci spomaliť, to nie je výhovorka, ale snažíme sa všetky termíny splniť. Žiaľ, v tomto prípade sa nám to nepodarilo. Prejdem teda hneď k veci. Myslím, že nemusíme diskutovať príliš veľa o terminologických otázkach, len aby nám bolo jasné, ako sme aj uviedli v našej písomnej odpovedi, existuje e, osobitný konkrétny európsky fond, ktorý bol vytvorený pre sírskú krízu a používa sa na rôzne miesta alebo rôzne účely odtiaľ vlastne pochádza suma 2 miliardy. To sú príspevky rôznych spoločných príspevkov alebo rôznych rozpočtových položiek spoločenstva aj zo strany bilaterálnej podpory členských štátov, keď chcú podporiť mm, Turecko alebo Libanon alebo takisto aj prostriedky, ktoré sú určené pre mimovládne organizácie a podobne. Čiže všetky tieto prostriedky, ktoré sú z EÚ, rozpočtových položiek EÚ a týkajú sa humanitárnej pomoci, roz, rozvojovej pomoci, to je predovšetkým určené tým krajinám, ktoré majú um, alebo riešia problémy s utečencami a to sa týka aj susedných krajín Sýrie. Nuž, e, e, tie prostriedky, ktoré Bulharsko ponúklo, tie sa nedostali do EU systému. To bolo, bola ponuka Bulharska ponúknuť prostriedky aj iným krajinám v regióne. K tomu sa ja presne vyjadriť nemôžem, ale pretože tieto peniaze cez Brusel neprešli. Takže tý, toto je odpoveď na otázku týchto peňazí a text pôvodnej otázky sa takisto pýtal na to, že či Bulharsko obdržalo prostriedky e, z tohto fondu, to už nie z e, nie v rámci týchto výdavkov, ktoré boli určené na e, región Sýrie. No avšak medzi tým bola poskytnutá ďalšia tranža a máme takisto tými ľudí z Európskej eh, úradu pre azylovú službu, ktorí sú na, v teréne, tí e, majú zagarantované, že tam môžu byť do septembra tohto roku. Tiež sme udelili núdzovú finančnú podporu Bulharsku v rámci viacerých e, rôznych fondov, ktoré e, sú z rôznych položiek určených na home affairs, teda na vnútorné otázky, 5,6 milióna e, fond utečencov, 4,5 milióna e, fond pre hranice EÚ a myslím, že už aj tá, tá, tá záloha 80% týchto peňazí už došla do Bulharska, potom je to pol milióna eur z Európskeho fondu pre navracanie osôb, vracanie osôb. Ešte by som sa vrátil k niektorým takým všeobecným bodom. Komisia uznáva vo veľkom, veľa z toho, čo, uz, čo hovorí pán Engel a zdieľame obavy poslancov, ktoré sa týkajú tlaku, migračného tlaku, e, osobitne Bulharska v kontexte sírskej krízy. Bulharské orgány urobili naozaj veľa v spolupráci s komisiou a s UNHCR a mimovládnymi organizáciami sa deje množstvo aktivít a krokov, aby sa situácia nezhoršovala. Nám sa zdá, že situácia je aspoň stabilizovaná, aspoň sa nezhoršuje. Ale sú veľké výzvy, tak ako na to poukázal pán Engel v ich ubytovniach a podobne integrácia tých, ktorým bol udelený azyl, medzinárodná ochrana a podobne. V tomto kontexte prebiehali diskusie o článku 33 nariadenia Dublin 2 a áno, komisia to momentálne zvažuje. Mm nám je celkom jasné, že ak by toto malo byť aktivované a komisia by mala pripraviť odporúčanie, tak určite to nebude nič také, čo by predstavovalo potrestanie Bulharska alebo nejakým spôsobom by sme ho chceli obviňovať vonkoncom nie, ale ide o to, že chceme uznať, že je tu problém a je tu vážna situácia, ktorú treba riešiť a v rámci takéhoto odporúčania e, uvedieme, že Bulharsko v tom nie je osamotené a EÚ bude Bulharsko pokračovať v EÚ bude podporovať e, Bulharsko v tomto aj e, predovšetkým v rámci solidarity, ktorá sa môže preukázať rôznymi spôsobmi rôzneho materiálneho operačného charakteru. A takisto by som chcel zdôrazniť e, pokračujúcu podporu, ktorú mobilizovala komisia, že to bude naďalej pokračovať rozhodnutie o odporúčaní v rámci článku 23. To pripraví komisia, alebo pracuje na tom v súčasnosti a keď už budeme mať odpoveď a rozhodnutie kolegy a komisárov, poskytneme vám odpoveď, že, a, čo bude ďalší krok. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za poskytnuté informácie. Budeme to sledovať a spolupracia s ekonom. Dobre, a teraz e, pánovi Engelovi by som dala slovo, aby urobil stručné rezume toho všetkého, čo tu bolo povedané. Pokiaľ ide o návrh, aby sa správa zaslala AFETu, No dobre, to je podľa mňa vynikajúci nápad. Požiadame sekretariat, aby tak postúpil, pretože aj oni ho môžu využiť vo svojej správe. Pán Engel, máte slovo, aby ste uzavreli rozpravu. A dúfame, že už príde viacej poslancov na hlasovanie. Ďakujem. Ďakujem všetkým kolegom. Nebudem tu veci zbytočne zdržiavať. Ďakujem všetkým za túto výmenu názorov, ďakujem aj Európskej komisii za všetky úvahy a informácie, ktoré nám poskytla a za poznámky či pripomienky k tejto správe samotnej už nemám čo veľa dodať, tak všetci s uspokojením ju prijali. Takže to bude všetko. Ďakujem, hovorí pani Gönc, pani predsednička uzatvárame tento bod programu a termíny budúcej schôdze 24. február v Štrásburgu a za chvíľu, teda budeme tam hlasovať, takže aby tam boli všetci. A 6. marca potom tu v Bruseli bude ďalšia schôdza. 10. marca opravuje sa pani predsednička, nie 6. ale 10. marca. A teraz bude spoločná rozprava s výborom EKON. Za 5 minút začneme spoločné stretnutie. Ďakujem.